elnök! Good afternoon, Dobré popoludne, dámy a páni, prajem. Protokol zo včerajšieho zasadnutia je k dispozícii. Má niekto k nemu nejaké poznámky k tejto zápisnici z posledného zasadnutia, ak tomu tak nie je. Považujme ich za prijaté. Ďalší bod na programe sú rozpravy k naliehavým otázkam pri porušovaní ľudských práv. Prvá vec, o ktorej budeme diskutovať, je situácia v Džibutsku. Dám slovo pánu Tanakovi na dve minúty. Vážený pán predseda, tých zo pár členov, ktorí boli možno v Džibutsku, členov tohto parlamentu, ja by som mohol povedať, že ja som tam bol a neviem, či by sa to dalo odporúčať, pretože je tam úžasná kombinácia francúzskej a somalskej kuchyne a e, kultúry na pobreží Červeného mora, ale sú tu aj závažné nedostatky pri e, správe vecí verejných. Je tam autoritatívna vláda, často sa potláčajú ľudské práva a obmedzuje sa práca občianskej spoločnosti a politických oponentov. V mojej úlohe ako spravodajca pre e, Africký roh mi bolo vždy jasné, že